Uh, următoarea dezbatere pe ordinea de zi este prezentarea raportului anual al Curții Auditorilor. k výročnej správe Dvoru auditorov za obdobie mm, roku 2013. Rád by som tu pozdravil eh, predsedu eh, eh, pána Galtieru, ktorý e, sem prišiel. A teraz by som odovzdala e, slovo pánovi Kaldejrovi. Máte slovo. Domnule Caldeira, aveți cuvântul cuvântul. Máte slovo, pane, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, a začnem hneď. Vážené poslanky, vážení poslanci, pani e, Georgieva, je pre mňa veľkou cťou, že môžem osloviť e, toto vzácne auditorium Európskeho parlamentu pri tejto príležitosti. Nachádzame sa pre Európu vo významnom období zmien. Európska komisia čelí mnohým významným výzvam a, keď, eh, a vieme teda, že jedným z týchto aspektov je aj ako zlepšiť hospodárenie s rozpočtom. Dámy a páni, na začiatku tohoto nového obdobia a hovoríme o tom, že finančný manažment e- Európskej komisie ešte nie je celkovo dosť dobrý. Finanční manažery sú zodpovední nielen za vynakladanie prostriedkov, musia zabezpečiť aj to, aby, tie, aby vynakladanie prostriedkov bolo v súlade s predpismi a pravidlami a aby sa dosahovali aj výsledky. Hovoríme o platách na úrovni 48 miliárd a v roku 2013 eh, ich bolo neskoro vyplatených. To je 148 miliard presne prevedané. A toto vlastne eh, znamená, že teraz sme odpísali od roku 2007 eh, vlastne odpisujeme takto z disponibilných zdrojov značné prostriedky. A 90 toto predstavuje napríklad 199%, pardon, 99% maxima, ktoré bolo k dispozícii v tomto roku. No a napriek vysokej miere platie sa do roku 2013, do konca toho roku, nesplatené finančné záväzky zvýšili o ďalších 9 miliárd na 322 miliárd eur. Je to znakom rastúceho tlaku na toky hotovosti v EÚ. V tomto kontexte je pre komisiu dôležité predvídať možný nedostatok prostriedkov na financovanie programov EÚ tým, že vypracuje primerané prognozy tokov hotovosti. Dvor auditorov zároveň odporúča, aby komisia zabezpečila, že investície z rozpočtu EÚ budú odrážať skutočné potreby z hľadiska toku hotovosti. Napríklad podľa posledných údajov komisie sa menej než polovica zo 14 miliárd EÚ vyplatených na nástroje finančného inžitierstva od roku 2007 skutočne dostal ku konečným príjemcom do, roka, do konca roku 2013. Vážení poslanci, rozpočet EÚ sa čerpá, avšak príliš veľa pladeb stále nie je v súlade s pravidlami. V auditorov odhaduje celkovú chybovosť v platbách e, na značne vysokej úrovni. Je to výrazne nad 2, 2% prahom významnosti a ako tomu bolo vo všetkých rokoch, za ktoré dva auditorov kontroloval účtovnú zavierku EU. Normálne to je 4,7%. Teda v roku 2013 e, to bolo 4,7% v porovnaní s roku 2012, keď to bolo 4,8%. V roku 2013 boli všetky oblasti výdavkov ovplyvnené významnou mierou chýb. Jedinou výnimkou bolo 16, pardon, 10,6 miliardy eur, ktoré EU vynaložila na vlastnú administratívu. Dvor auditorov odhaduje, že chybovosť je vyššia v 80% finančných prostriedkov EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia komisia členských štátov. A dvor auditorov zistil, že Nápravné opatrenia komisia vnútroštátnych orgánov pomohli udržať celkovú chybovosť dole. Avšak v rámci súčasných opatrení sa mohlo urobiť oveľa viac, aby sa chybám v prvom rade zabránilo. Čiže dvor auditorov napríklad odhaduje, že chybovosť v oblasti rozvoja vidieka sa mohla v zásade znižiť zo 6,7 na 2 ak by sa vnútroštátne orgány e, snažili využiť všetky informácie, ktoré mali k dispozícii hlavným zdrojom chýb, na ktoré by si vnútroštátne orgány mali dávať pozor, sú neoprávnené žiadosti, vážne porušenia pravidel verejného obstarávania a nesprávne deklarované polnohospodárske plochy. Podľa názoru dvora auditorov by sa komisia aj orgány členských štátov mali sústrediť viac na predchádzanie chybám a potom až na odhaľovanie chýb, ktoré vznikajú z týchto dôvodov, už len preto, že tieto chyby ohrozujú aj efektívnosť a účinnosť výdavkov EÚ. Vážení poslanci, v prvom období 2007 až 2013 sa subjekty hospodáriace s financiami EÚ zameriavali v prvom rade na čerpanie dostupných finančných prostriedkov a po druhé sa snažili plniť požiadavky pravidiel a predpisov a až potom na, sa sústreďovali na dosahovanie výsledkov. A toto sa musí zmeniť. Naša výročná správa poukazuje dosť, e, alebo uvádza dostatok príkladov, e, na ktorých e, zdôrazňuje, že je možné zvýšiť výkonnosť. Vítame teda iniciatívu Komisie prejsť z kultúry čerpania na kultúru výkonnosti. Podľa názoru dvora auditorov si kultúra výkonnosti vyžaduje poprvé ozajstné odhodlanie dosahovať čo najlepšie možné výsledky za obmedzené finančné zdroje EÚ. Po druhé, vhodné ciele pre výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, ako aj spolahlivé informácie o pokroku v ich dosahovaní, že sa takéto stanovia. A po tretie, a to je to najdôležitejšie, správne stimuly na odmeňovanie dobrej výkonnosti a postihovanie zlej výkonnosti. Doteraz európska, teda manažery e, v Európskej únii boli pod tlakom hlavne míňať tie peniaze, lebo ináč by prišli o ne. A nakoniec bude veľmi dôležité klásť veľký dôraz na dosahovanie výsledkov, aby tam tie viditeľné výsledky boli zdôraznené. Preto sa bude veľká pozornosť venovať pridanej hodnote a pokroku v rámci dosahovania cieľov v pláne 2020. Dámy a páni, Európska únia a zlepšenia finančného hospodárenia EÚ to nie je o vybratí si medzi čerpanými financiami alebo dodržiavaním pravidel a dosahovaním výsledkov. Ide o to, aby sa všetky tieto aspekty, všetky tri, uplatňovali súčasne. Treba mať jasné pravidlá, jasné ciele a jednoduché systémy a spôsoby riadenia vynakladania prostriedkov. Naša inštitúcia má skutočne veľký záujem a je odhodlaná spolupracovať s týmto parlamentom a aj s ostatnými inštitúciami v záujme dosiahnutia tohto cieľa. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kaldíra. Ako ďalšia v meste komisie vystupí pani komisárka Georgiová. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán eh, predseda, vážna pani spravodajkyňa, Rada by som úvodom e, zopakovala v tomto pléne, e, že si veľmi vážime e, túto komplexnú správu súdu auditorov a za veľmi konstruktívne odporúčania dvora auditorov hovorí, že v roku 2013 pravdepodobne miera chybovosti predstavujú 4,7 Je to podstatne viac ako 2 ktoré predstavuje štatistická eh, mm, významnosť. Eh, to je ukazovateľ, ktorý by sme chceli eh, dosiahnuť, ale je to menej ako rok predtým, keď sme mali 4,8 Čo je však najdôležitejšie, je to, že pozorujeme tu určitý trend, ktorý v predchádzajúcich rokoch rastol E, sa tento trend zastavil e, v tom čase, keď sa vynorozovalo 148 miliard e, eur na programe projekty, ktoré podporovala komisia. Som presvedčená, že to sú výsledky snaženia mojich kolegov v komisii, ktoré vynorozili počiat ostatných rokov a pritom využívali aj odporúčania dvoru auditorov. Ale keby som mala vypichnúť najdôležitejší záver, ten spočíva v tom, že mali by sme vydržať a pokračovať v tejto práci. Po druhé, veľmi eh, eh, nás upokuje tá skutočnosť, že môžeme ubezpečiť občanov a eh, našich spolupracovníkov, že v našich účtoch už 7 rok za sebou nie sú nejaké podstatné nezrovnalosti. Je to veľmi dôležitý výsledok našej činnosti a že miera e, chybovosti e, e, v tých veciach, ktoré spravujú v komisii, je menej ako hranica 2% a že je tu aj pozitívny výrok ohľadom nášho čerpania, ako aj v minulosti. Dvor auditorov nás vedie k sústredeniu spoločného riadenia rozpočtu, to sú kohezné fódy a poľnohospodárstva. Predovšetkým a ako aj v minulosti, správa nám pripomína, že je tu určitý faktor, ktorý nepochybne ovplyvňuje chybovosť a to existencia veľmi komplikovaných pravidel eh, v oblasti eh, obstarávania štátnej pomoci, eh, mm, oprávnenosti a mm, dvor auditorov nás vyzýva, aby sme sa tomu venovali. Eh, sme si vedomi toho, že treba intenzifikovať našu spoluprácu s členskými štátmi. Myslím si, že tam budeme mať najväčší e, e, účinok a chceme dosiahnuť do budúcnosti lepšie výsledky. Takisto chceli by sme pripomenúť steným poslancom, že stále je tu osobitný problém, ktorý treba riešiť a síce to, že naše programy sú viac ročné, zatiaľ čo správy dvorov auditorov e, sú výroční. Častokrát e, e, v nasledujúcich rokoch robíme isté korekcie, ktoré sa však nezachytí správa za ten ktorý rok. Aby som na ilustráciu uviedla e, výročnú chybovosť a výslednú počas pos- posledných 5 rokov e, e, finančné korekcie predstavili 2,2 všetkých výdavkov. To by znížilo celkovú chybovosť. Ale nechcem sa brániť, pretože čo je najdôležitejšie, je pohľad dopredu. A v tejto súvislosti e, dve dôležité poznámky. Na obdobie e, programovacie obdobie rokov 2015 až 2016 sme zavedli nové pravidlá, e, ktoré zohľadňujú zjednodušenie, zjednodušenie zniženie administratívnej zaťaže a zníženie chybovosti, ako e, potom e, volá e, dvor auditorov. Chceme posilniť zodpovednosť v oblasti spoločného riadenia projektov a chceme podporiť politickú ku seba identifikáciu na najvyššej úrovni. Takisto je to aj otázka e, e, e, stimulov. Finančné korekcie to je veľmi významný stimul na podporu správnych kontrolných mechanizmov a toto chceme dosiahnuť počas nasledujúceho programovacieho obdobia. A ešte jedna poznámka Chcem sa stotožniť s odporúčaním dvoru auditorov, e, aby sme sa sústredili na výkonnosť, na výsledky, aby sme budovali skutočnú kultúru výsledkov. To bude v stredobode pozornosti mojej činnosti a hodlám veľmi úzko spolupracovať s kolegami v komisii, s členskými štátmi a ostatnými e, finančnými subjektmi v tomto smere. Takisto by som chcela ubezpečiť parlament, že veľmi e, vážne sme sa postavili e, k vašim odporúčaním, aby sa vytvorila medziinstitucionálna pracovná skupina venovaná výsledkom a výkonom a mm, už na budúci týždeň e, sa budeme tomu venovať. Nemôžeme sa dovoliť mrhať časom od občania od nás očakávajú, aby sme preukázali, že dobre sa staráme o prostriedky, ktoré nám zverujú, aby slúžili ich záujmom. A pokiaľ ide o mňa, pán predseda Kaldeira, eh, máte odo mňa pevný prísľub, eh, budeme eh, spolupracovať na to na základe plnenia pravidel a zabezpečenia výsledkov. Ďakujem. E, e, Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Začneme e, rozprávu ako prvá pani Gresla na 1,5 minúty. No, kolegyne, kolegovia, najzávažnejšie konštatácie dvora auditorov v tejto správe myslím, že tie výsledky, čo sa dosahujú, týmto peniazmi sú až na treťom mieste. Vynakladanie peniazí je najdôležitejšie. Pani komisárka, ak sa vám podarí proti tomuto postúpiť, tak ste budete mojou hrdinkou. Ak to, ale bojím sa, že to pôjde tak, ako doteraz. Totiž to, že v budúcom MFF sa to zmení. E, nezamestnanosť mládeže. Čo sa nám podarilo dosiahnuť? Integrácia Rómov. Čo sme urobili? Namiesto toho, sa oháňame mierou chybovosti, pretože nemáme dosiahnuté žiadne výsledky. No a mm, ja sa pýtam, prečo sa odlišuje e, miera chybovosti dvora auditorov od, tak výrazne od mm, miery chybovosti, ktorú uvádza generálne riaditeľstvo. V mnohých ďalších oblastiach je to spôsobené napríklad tým, že generálne riaditeľstvo chce ochrániť fondy pred kritikou, je to nejaký inherentný konflikt záujmov, no už máte pred sebou veľa práce, pani komisárka, mám ešte mnohé ďalšie otázky, finančné nástroje, a prečo len 47% sa dostáva k tým beneficientom, no a je škoda, keď to úrad vidí svoju úlohu vo vynakladaní peňazí. No a ďalej, nesprávne údaje úradov v členských štátoch vidíme vo výročných správach eh, o činnosti generálnych riaditeľov mnohé úpravy a opravy komisie. No a ja sa preto pýtam, prečo my, eh, ako je eurozóna, potrebujeme eh, sankcie za nesprávne správy a výkazy členských štátov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Gresle. A slovo dostáva pani Ayala Sender. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vítam vás, pani komisárka Georgieva. Tak vidím, že máte pred sebou nové úlohy a ďakujem pánovi Kalderovi za údaje, ktoré poskytol vo svojej analýze aj za nové projekty, aj návrhy. Čiže máme tu novú komisiu, máme nový parlament a nové rozpočtové obdobie. A Vieme, že pred šestimi rokmi sme zažili veľmi hlbokú krízu a aby sme sa opäť takéto kríze vyhli, tak máme aj nové ciele. A to, čo hovoril pán Juncker, koľko sa e, vyše 300 miliard plánuje na nové investície, áno, je to veľmi náročné a práve, že dvor nás upozorňuje, aby sme konali obozretne. Jednak sú tu bankové nástroje, ktoré sa uplatňujú čoraz ťažšie a preto treba postupovať spoločne v rámci ekonomických eh, alebo hospodárskych orgánov EÚ. A dvor auditorov opäť poukazuje na určité problémy s dôveryhodnosťou, ale aj na to, ako konajú členské štáty, ako narábajú s rozpočtom a ako vlastne narábajú s vlastnými prostriedkami, kde e, sme svedkami deficitu. V každom prípade nám pán Caldeira z dvora auditorov poukázal na to, že sme vynaložili 290 eur na obyvateľa a na rok. Čiže to je tá miera, koľko sa minulo z európskeho rozpočtu. Takže tá chyba, chybovosť, o ktorej sa tu hovorí, to je niekde na úrovni okolo 13 eur. Možno sa to zdá, že to je málo, ale aj tak je to dosť na to, aby sme ešte vylepšili kontrolu a aby sa kval- pracovalo kvalitnejšie je dôležité, aby dvor auditorov taktiež venoval veľkú pozornosť tendenciám a trendom. A dôležité je aj to, že napríklad v oblasti e, rozvoja vidieka e, sa zaznamenal témer dvojnásobný e, e, sa zaznamenalo témer dvojnásobné väčšie percento chybovosti než v iných oblastiach. A vítame teda aj to, o čom hovorí dvor auditorov, že by sme sa mali začať uberať skôr kultúrou, ktorá bude zameraná na výkonnosť, ale aj s tými stimulmi, samozrejme. Ide. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem. Pán Čarnecký, 1,5 minúty. Vážená pani predsednička, dámy a páni, rád by som poďakoval panu Kalderovi a panu Lazarovi. Som rád, že sme na plenárku, plenárke komisárku Georgievu v Newsweeku tento týždeň no, bola uverejnená mapa, aby sa ukázalo na problém jednotlivých kontinentov. No a čo sa týka Európy, tak druhý najzávažnejší problém je nezamestnanosť mládeže. Investujeme do toho veľa peňazí, ale nemyslím si, že veľmi šikovne a rozumne. Úprimne musím povedať, že je dobré, že správa sa zaoberá týmto problémom. Riadenie nie je nie, odné mohli by sme to zlepšiť. A 322 miliárd eur neuhradených prostriedkov a očakáva sa, že Európa sa bude čoraz viac zadlžovať. No a otázka chybovosti by bola v minulosti pod 5% a stále je. A najzraniteľnejšia oblasť je rozvoj vidieka a kohezná politika. To je dôležité, pretože toto sú oblasti, kde nové chudobnejšie krajiny Európy sú mimoriadne zraniteľné a zaujímajú sa o túto oblasť. Ďakujem veľmi pekne a teraz eh, pán Ali. Vážený, vážená pani predsednička, predsednička komisie, pán Kaldera, chcel by som poďakovať eh, dvoru auditoru za vynikajúcu správu, ktorá upozorňuje na dôležité dôležité fakty. Myslím, že európsky, budget, európsky rozpočet by mal mať eh, dobrý systém na hodnotenie HDP jednotlivých eh, členských krajín. No, vlastné zdroje tvoria približne 70 rozpočtu EU Z tohto hľadiska pre mňa aj zvláštne Európsky dvor auditorov našiel také veľké rozdiely v práci komisie, čo sa týka stratégie verifikácie, ale tiež verifikačných procesov a výkazníctva Komisia o svojej reakcii nesúhlasí e, s väčšinou e, nálezov dvora auditorov. Mne sa zdá, že vstupy majú úplne iný e, prístup k tejto problematike. Mám isté pochybnosti. Poprvé, po negatívnom hodnotení hodnot HND rôznych výborov môžeme sa spoliehať na štatistické údaje z týchto inštitúcií. No a po druhé, je tu viacero veľmi dobre známych medzinárodných organizácií, ktoré distribujú makroekonomické informácie vo svete, napríklad MMF, Svetová banka, Eurostat a majú zdroje zo všetkých týchto údajov. No a napriek pochybnostiam je tu stále niečo pozitívne. Komisia uznala význam odporúčaní a súhlasí s ich dodržiavaním. A ďalej vykonávanie rozpočtu a auditing by sa mal zameriavať na výsledky a na tom, či stanovené ciele boli dosiahnuté a takto sa dá rozpočet zlepšiť len vtedy, keď členské štáty budú koordinovať svoje e, aktivity s miestnymi a regionálnymi orgánmi hneď na úvod prípravy programov a procesov identifikácia e, Preto na európskej úrovni by tiež e, bola užitočná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším je pán Stáz na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. No. Fakty sú jasné, kolegovia o tom hovorili, ale eh, je faktom, že viac ako 80 eh, prostriedkov členských štátov spravuje členské štáty. Eh, neberú na seba svoju zodpovednosť. Je to najviac chyb sa objavuje v spolupráci s členskými štátmi a to sa nezmierňuje napríklad v prípade rozvoja vidieka, rybolov 6,7% dokonca až. No a dalo by sa to stlačiť na 2% energia a doprava 10% členské štáty sa miešajú do toho a dávajú pozor. A potom by to bolo len 3,9, sociálne veci 3,1, keby dávali pozor 1,8 členské štáty musia sa postarať o akčný plán pod vedením pani Georgievy a komisia potom musí predložiť národné vyhlásenie ministrov financií. No a musí to byť o federálnych členských štátoch, ale musí byť jasne, jasne povedané, minister financí musí povedať, že odviedol svoju prácu, zabezpečil kontroly a Ministri financí sú politicky zodpovední. Ďakujem pekne. Teraz pán eh, Vali, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som sa vyjadriť eh, k eh, štrukturálnym fondom a chcel by som pochopiť, v čom tkvie pridaná hodnota toho, že existujú takéto projekty, ako sa definujú členské štáty nevždy dokážu e, zaručiť zodpovedné e, hospodárenie s tými prostriedkami, častokrát ich vynakladajú, aby ich nestratili. A častokrát samotné členské štáty musia vyhodnocovať výsledky. Vieme, že ľudia, ktorí ťažko pracujú a platia dane, e, znašajú obrovské škody a zistujú, že európsky systém nemá pre nich žiadnu hodnotu Ehm, ako môžeme sa tváriť, že nevidíme, eh, čo sa v skutočnosti deje. Namiesto toho, aby sme mali politiku pre európskych občanov, mali by sme zabezpečiť spravodlivé rozdelenie bremena. Ďakujem veľmi pekne, pán Velímsky. Ďakujem pekne. Ja sa pýtam, prečo niektorí sa tu nečervenajú od hamby, keď na jednej strane vystúpil pán Juncker, ktorý vytvoril vo svojej krajine daňový raj a na druhej strane občania Európy sú, musia spolufinancovať to, čo predseda komisie vytvoril vo svojej krajine na druhej strane. Hovoríme o 7 miliardách eur, ktorí ktoré objavil účtovný dvor, 4 eh, z prostriedka Európskej únie neboli eh, v súlade s pravidlami investované. Ja sa pýtam, kto prevezme zodpovednosť. Eh, či to chýbajúce osoby tu, ale, alebo kto iný prevezme tú zodpovednosť. 120 miliónov ľudí, to je takmer štvrtina obyvateľov Európskej únie, je ohrozená chudobou a nie je možné prostriedkami Európskej únie, daňových poplatníkov, takto zaobchádzať. No a záver je, že poru na e, nikto teda okrem členských krajín nevie lepšie, ako e, treba kontrolovať e, vynakložené prostriedky, ako ich vynakladať. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Budeme sa snažiť dodržať rečnícke časy. A teraz pán Sarvama na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcel poďakovať Európsky e, súdu e, auditorov a zablahoželať vám. E, výročná správa za rok 2013 dáva nám viac informácií a spôsobuje viac diskusí ako kedykoľvek. Celková chybovosť podľa dvoru auditorov bola 4,7 a pokiaľ sa zohľadňa korekčné opatrenie, predstavuje 6,3 A to je nepriateľné Obávam sa, že čo je dôležitejšie, je kvalita, nie čísla. Len jeden príklad eh, mm, spolehlivosti informácií, eh, ktoré poskytujú Komisii členské štáty v štruktúralnej politike. Mm, chybovosť podľa komisie predstavuje 2,8%. Iba 2,8%, ale počkať eh, podľa rady 6,9%, ako sa na to pozrel dvor auditorov Takže v v tejto správe e, je veľmi cená poznámka o tom, že o väčšine prípadov národné orgány v členských štátoch mali e, dostatok informácií. Pán predseda, musíme e, to napraviť musíme existovať kontrolné, musíme zabezpečiť kontrolné záznamy na všetkých úrovniach vrátania samotných e, programov. Potrebujeme zabezpečiť transparentnosť existujúcich informácií a uplatnenie pravidel. Na základe toho môžeme a musíme sa sústrediť na to, čo povedala pani komisárka Georgieva, keď jej predložili výročnú správu. Citujem, už ste vyčerpali svoj čas Veľmi ma to mrzí, ale teraz vystupí pán Liberacký. Thank you, madam president. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán predseda Caldeira, vážení poslanci, to je prvý, prvé e, absolutorium, e, e, kde máme viac ako polovicu nových poslancov a nový parlament a máme úplne novú komisiu. A preto musíme využiť príležitosť a vyslať jasný signál. Musíme uzatvoriť E, tento cyklus, keď e, e, sa snažíme zabezpečiť sústavné zlepšenie. Zlepšenie, prepačte. Ide o skutočnú prácu, o aplikáciu pravidel a nie o to, aby sme sa dostali do titulkov. Bezchybové, jasné čerpanie nie je cieľom samom, sam o sebe. Je to dôležitý cieľ, ale to zďaleka nestačí. Prostriedky Európskej únie E, sa musia používať správne podľa pravidel, ale musí byť zamerané na jasné ciele, aby zabezpečili hospodársky rast, vrátanie rastu pracovných miest, čo je dnes tak veľmi dôležité. Pani komisárka Georgieva a ostat, ostatní členovia kolegia musia mať nástroje na e, vyhodnotenie sociálnych dopadov a výsledkov programov únie. Členské štáty a regionálne samozprávy sú našimi partnermi a musia e, e, zabezpečiť, aby každý cent európskych prostriedkov sa vynaložil hospodárne. Treba investovať prostriedky a nie čerpať prostriedky Musíme diskutovať o tom, čo znamenajú dobré výsledky e, v oblasti alokácií a preto e, medziinstitucionálna pracovná skupina e, venovaná výsledkom musí mať členov z komisie, z parlamentu, musí sa venovať všetkým kľúčovým oblastiam, aby sme vypracovali spoločnú predstavu a výkonov v, novom, v nových programoch. Po 1 minúte det er jo desværre efterhånden ingen nyhed længere at eus revisionsret ikke kan godkende regnskabet der er simpelthen for mange Žiaľ, dvor auditorov nemôže schváliť eh, tie údaje, pretože, alebo účty, pretože je tam povedzme príliš vysoká, vysoká chybovosť. Keďže toto nie je nič nového, budeme sa venovať vážnejšej téme v EÚ máme pridanú hodnotu a to súvisí aj s tým, ako sa vynakladajú prostriedky. Ten rozpočet je samozrejme obrovský a e, je jednoznačné, že aj v rámci členských štátov by sme dokázali lepšie vynakladať alebo mali lepšie vynakladať peniaze. A keď sa na to pozrieme spoločne, na, no, tak e, ak nezačneme tieto veci brať vážne aj tu, v tejto snemovni, tak e, nás čakajú vážne problémy. A to je moje posolstvo dnes. Pán Arnold, minúta. 60 sekúnd nestačí na to, aby sme sa náležite vyjadrili k tejto správe. 7 miliard eur e, sa niekde stopilo v dôsledku zlého riadenia. A E, ne, proste zlé riadenie, zlý manažment a podvody e, nás stoja obrovské peniaze. Každé zlyhanie členského štátu je zlyhanie samotného systému ako takého. A teda komisia stále ešte hovorí o chybovosti na úrovni 3,7%. V Lani komisia proste ignorovala 21% odporúčaní auditorov. Hej? Iba 79% sa v plnej miere alebo čiastočne implementovalo. Takže keby podnikatelia takto ignorovali odporúčania auditorov, tak skončia vo vezení. To je neskutočné, ako sa 19 rokov vlastne stále upravujú účtovné výkazy. Ďakujem. Pani... Áno, minúta. Dámy a páni, ďakujem. E, touto cestou dvoru auditoru. A ako sa ukázalo, spôsob, ako Európska únia využíva svoj rozpočet, je to vlastne vynakladanie prostriedkov alebo míňanie príjmen pre míňanie, čo si ako umenie pre umenie. Čiže veľmi nedostatočné riadenie využívania európskych prostriedkov. Hovorí sa tu často o chybách, ale často hovoríme aj o podvodoch a korupcii na európskej úrovni. Keďže tu máme tých 322 milie, ešte neuhradených prostriedkov, nesplatených finančných záväzkov, tak to je ozaj vážna situácia. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Dojč má slovo. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán riaditeľ eh, dvora auditorov, pani komisárka Georgieva. V prvom rade chcem poďakovať eh, dvoru auditoru za ten materiál, ktorý nám predložil a môžem povedať, že to je naozaj veľmi kvalitný materiál, ktorý nám v parlamente veľa ozrejmuje. Sú tu dva veľmi dôležité údaje a dovolím si ich zopakovať. V roku 2013 v rámci rozpočtu EÚ sme vynaložili 148 miliard eur a z toho asi 4,7 nezodpovedalo pravidlám, čiže tá chybovosť bola značná čo predstavovalo okolo 7 miliárd. A samozrejme v tejto súvislosti máme mnoho povinností, aby sme prešetrili všetky dôvody. Okrem toho je tu jeden veľmi vážny ďalší problém a o tom sa mimoriadne málo hovorí. A ide o to, že je tam tých 7 miliárd, ktoré sa zle vynaložili, teda 4 krát toľko, 25 až 30 miliárd je ten objem peňazí, čo Európska komisia nevyplatila zatiaľ na správne vyplnené doklady, ktoré sa týkajú využívania kohezných fondov. Čiže vlastne, ako to vyzerá s tým vynakladaním európskych prostriedkov. Ďakujem. Slovo má pán Von. Minúta 30 sekúnd. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem poďakovať predsedovi Dvora auditorov určite mnohí kolegovia, alebo všetci kolegovia tu prítomní uvítajú, že pokiaľ ide o finančné záväzky, tieto majú byť zákonné a náležité. Tých 47, 47% ako úroveň chybovosti to je ozaj vysoké percento, príliš vysoké. Ide ale o chyby, nie o podvody, to chcem zdôrazniť. Mnoho sa vlastne pochybí na úrovni členských štátov a práve na to poukazujú aj tieto údaje. Percento chybovosti sa týka hlavne tých zdieľaných projektov, čiže komisia plus členské štáty. Takže potrebujeme ešte urobiť veľký kus práce v členských štátoch predovšetkým. Pretože členské štáty z roka na rok majú problémy a uvítam akékoľvek nové myšlienky, s ktorými príde pani komisárka, ako pomôcť novým alebo členským štátom vôbec, aby znížili svoju chybovosť. Ďalej, sústredenie sa na výkonnosť. Prepašte, pán kolega, prerušuje rečníka pani predsedajúca. Vypršal vám čas. Je mi ľúto. Hovorím, že hodiny E, ukazujú, že vám vypršal rečnícky čas. Je mi ľúto, hovorí pani predsedajúca. Pán Ašvart, jedna minúta. Negative. E, myslím si, že negatívne e, výsledky e, stále sú deprimujúce, avšak veľmi ma povzbudil pozitívny prístup auditorov a pani komisárky. Veľmi správne ste povedali, že je to nový začiatok a správne ste vydelili znova odhodlanie riešiť dlhodobé problémy. Konkrétne ste spomenuli zme, potrebu zmeniť kultúru súhlasím, ale mohol by som navrhnúť, aby východiskom tejto zmeny kultúry e, bol náš parlament. Sme priamo volenými zástupcami ľudu. My, parlament, e, určujeme e, rozpočet, ako sa má vynaložiť ale e, napriek tomu nemáme žiadne právomoci, keď e, sa hovorí o výsledkoch e, čerpania rozpočtu. Nemôžeme kontrolovať to, ako vynakladajú prostriedky v komisii a účinnosť. Len ak dostaneme takéto právomoci, zmeníme kultúru a potom budeme môcť schváliť vynakladanie prostriedkov. Ďakujem pekne pani Adinalfi. Vážna eh, pán predseda eh, eh, súd, dvoru auditorov, ďakujem pekne za vašu prezentáciu, ale ma tu veľmi prekvapil chybovosť. Doteraz chybovosť sústavne narastala, čo svedčí o sústavná chybovosť vo výške 30 miliard eur je to nepriateľné. Ide o dôchodky, mzdy, dávky a čerpania na e, budovy. Tam nesme byť žiadna chybovosť. A teraz najmä v období hospodárskej krízy e, občania musia znášať e, dôsledky úsporných opatrení. Musíme veľmi starostlivo kontrolovať všetky tendre a musíme znižiť výdavky aj na vlastné budovy. Dúfame, že predseda komisie pán Juncker sa vážne e, e, e, postaví voči svojim prísľubom. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážne pán predseda dvoru auditorov. Chceli by sme spomenúť našich voličov Pimonty. Hovoríte, že je to začiatok demokracie obnovy pre e, e, všetkých e, našich hostí, ktorí prišli do tejto inštitúcie. Chcel by som povedať, že ja mám skúsenosti boja proti mafii v Taliansku. A musím povedať, že mafia to nie je len to, čo si predstavujete pod nejakými krstnými otcami eh, na Sicílii. Teraz eh, mafia pôsobí tam, kde sú obrovské eh, možnosti získov. Dvor auditorov zistuje, že sú tu chyby v hodnote 7 miliard. Mafia je pritomná všade, vrátane Luxemburgu, je zapojené do všetkých špinavých transakcií. Všade, kde sú špinavosti, je tam mafia čo tým chcem povedať? Že je to veľmi zlé. Obávam sa, že ste prekročili váš čas, pani Schmidt, jedna, po pominutý. Minúšia správa z roku 2013 nás konfrontuje s mierou chybosťou, e, ktorá by sa e, mohla byť pohľadať na 6,2%, aj keď miera chybovosti o 0,1% klesla, aj napriek tomu 6,3% ne, prostriedkov z európskeho rozpočtu bolo nesprávne vynaložených. Európsky dvor auditorov zase uh, hovoril o kontrolných systémoch v súvislosti s európskymi fondami. No už nedostatky v súvislosti s ex ante kontrolami treba uh, povedať, pretože tieto by mali, uh, mali zabrániť uh, nesprávnym platbám. Už všetci vieme, že takto ďalej to nemôže ísť. Je na čase vyslať jasný signál a kontrolné mechanizmy, ktoré máme k dispozícii, treba využiť a posilniť. Táto správa už je 20. a je polutovania hodné že členské štáty a komisia rozpočtové prostriedky po 20 rokoch kontroly a, a ešte stále nedokážu náležite vynakladať bez eh, vysokej miery chybovosti. Musíme byť opatrnejší, eh, pretože vynakladáme eh, prostriedky európskych a daňových poplatníkov. Mm, mali by sme vynakladať prostriedky tak, ako naše vlastné. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Gajer na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička dámy a páni, kolegyne, kolegovia, ja sa pripájam k slovám ďaky a na adresu eh, dvora auditorov vidíme, že miera eh, chybovosti v tomto eh, roku 2013 teda poklesla v porovnaní s predchádzajúcim, ale je predchádzajúci rok len jediná referencia, ktorú treba zohľadiť? Myslím, že nie. Myslím, že každý, kto pozná vynakladanie prostriedky, tak vie, že výdaje sa vyvíjajú rôznym spôsobom. Čiže na úvod sú nižšie platby, tak postupne sa zvyšujú v priebehu obdobia. No a preto by bolo dobré vidieť, kde sme boli pred 7 rokmi v rovnakom momente obdobia 2000-2006. No a vtedy miera chybovosti bola 7,3 Inými slovami, miera chybovosti dnes na konci podporného obdobia 2007-2014 je 2,6 percentuálnych bodov, alebo je teda o viac ako tretinu nižšia a myslím, že to je politický úspech. No a čo sa dá urobiť? Ešte ďalej znižovať chybovosť. Myslím, že e, to závisí od členských štátov. Citujem zo, zo správy Dvora auditorov, pretože niekedy je nutné pre kolegov e, si upočuť si originál pri e, obrovskom čísle chybových projektov. No už členské štáty mali dostatočné informácie na, ak by mali dostatočné informácie o, o

výdavky treba skresať. spoločná poľnohospodárska politika je prežitok z minulého storočia treba ju zrušiť to je hneď fifty miliárd. takisto eurofondy tie prinášajú len zle do tých krajín. ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na jedna pomenutý pán Zdechovský. Vážená pani predsedníčka, vážení kolegovia, dámy a páni, Rád by som sa vyjadril k tejto výročnej správe Európskeho účtovného dvoru. Je to smutná skutočnosť, ktorú tu musíme zmieniť, ale z výročnej správy jasne vyplýva, že Európska komisia trpí syndrómom zlého finančného manažmentu a k tomuto problému sa nutne musíme postaviť čelom a v novom období zapracovať na vyliečení tohto nedostatku ja tu vidím jeden hlavný problém a to eh, hlavne nedostatočne stanovených prioritách pri vynakladaní európskych rozpočtových prostriedkov ide hlavne o utrácanie všetkých dostupných zdrojov a to, eh, či je to v súlade s danými pravidlami. Zdá sa, že toto nie je v centre pozornosti. A už vôbec sa dívame na to, či projekty, ktoré sú z rozpočtu financované, dosiahnu stanovené ciele alebo nie alebo či majú nejakú pridanú hodnotu. Vysoká chybovosť, nízka miera efektívnej internej kontroly, nedostatok integrity a nekonzistentnosť sú hlavnými príznakmi horého finančného riadenia. Členské štáty, nie sú vinu za tento stav, neposkytujú pravdivé dáta a niektoré z nich kvôli laxnému prístupu a niektoré tiež zámerne k chybám prispievajú. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Slovo má na jednu minútu pani Kiniči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Možná pani komisárka Georgieva a pán, e, ďakujem touto cestou pánovi e, rediteľovi teda predsedovi Európskeho dvora auditorov za prednesenú správu. A hovorilo sa tu mnoho o zodpovednosti v súvislosti s európskymi fondmi. Je dôležité, aby sme naozaj skúmali dohĺbky tie dôvody, ktoré spôsobili e, tú značnú chybovosť. Musíme vylepšiť aj spôsob vynakladania finančných prostriedkov aj pod dohľadom Európskeho dvora auditorov. Od toho sa potom budú odvíjať aj budúce platby a verím, že komisia bude musieť zasliahnuť rýchlo a robustne. Toto musí byť prioritou, ak chceme napredovať. Pani Šulin je prítomná? Poprosím na mikrofón. Dovolte mi poďakovať pánovi predsedovi dvora auditorov, podobne aj pani komisárke, za jej vyjadrenia. Chcem E, v podstate podporiť to, čo kriticky povedala pani Gressler. Otázka je, čo sa zmení v nastávajúcich rokoch. Hej, na tom mnoho záleží. Tá chybovosť klesla zo 4,8 na 4,7 no, Pri všetkej úcte e, v očiach európskych občanov to je príliš málo, pokiaľ teda nastal pokles. To asi doma ťažko nejak úspešne vysvetlíme. Stratilo sa v tom procese 7 miliard eur. A nechcem rovno povedať, že to, tie peniaze skončili vo vreckách mafie, ale v Nemecku sme hospodárili ináč. Ale otázka na komisiu je, čo urobíme v nastávajúcich rokoch aj vo vzťahu k členským štátom, pretože tie tu zohrávajú oveľa väčšiu úlohu, než si vieme predstaviť. Počas vypočutí sa zdôrazňovalo, že potrebujeme taktiež mať prehľad o manažmente na úrovni jednotlivých členských štátov. A členské štáty musia prevziať na seba patričnú zodpovednosť pri vynakladaní týchto európskych peňazí. Dá sa to urobiť nejak jednoduchšie, než sa deje teraz? Ďakujeme pekne. Modrá karta, akceptujete? Pán Gajer, nech sa páči, máte 30 sekúnd. A zapnite si mikrofón, prosím. Ďakujem pekne, vážený pán kolega von der Gambia. Vás pozná ako seriózneho kolega, preto som sa prihlásil o slovo, pretože myslím, že vy ste spravili chybu. Tvrdíte, že 7 miliard eur sa stratilo. Ja vám prečítam, čo k tomu povedal. Dvor auditorov povedal, že tá vysoká chybovosti neznamená podvod. Toto sú, to je miera prostriedkov, ktoré nemali byť vyplatené. A myslíte, alebo vzali by ste späť to vyjadrenie, že 7 miliard sa stratilo? Pán Van Kamp. Ďakujem vám za túto otázku, pán kolega. Áno, toto je vlastne na objasnenie toho môjho názoru. Áno, kolega má právo. Pravdu, tých 7 miliard sa nevyparilo, ale sa zle vynaložili tie prostriedky. Tak je to. Ďakujem vám pekne. Takže teraz pristúpime ku Catch the Eye, pani Anderson. Ďakujem. A chcem povedať, že ďakujem auditorom za túto správu. A často sa hovorí, ale e, že táto práca, ich práca nie je dostatočne ocenená. A súhlasím aj s kolegami z našej politickej skupiny, že treba náležite pristupovať aj ku kontrole vynakladania prostriedkov, aj ku čerpaniu prostriedkov z eurofondov. Vo Veľkej Británii sme pod e, priemerom EU z hľadiska čerpania fondov a celkovo sa dá povedať, že keď ide o peniaze, ktoré sa majú používať na protipovodňové opatrenia a tak ďalej, toto v reále by sa dalo všetko využívať ešte lepšie než doteraz tie prostriedky, na ktoré sa predovšetkým zavriama táto správa o tom svedčia. A vôbec nie je pravda, že európske peniaze sa proste vynakladajú nehospodárne. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa, hovorí pani predsedajúca, ktorá prerušila rečničku. Pán Maria. Ďakujem pekne, pani predsednička v Európskej únii je strašne veľa neúprimností. Komisia a trojka e, hrozia e, prstom Grécku a ostatným e, južanským krajinám a požadujú tvrdé úsporné opatrenia v čase, keď samotná komisia nevie urobiť poriadok u seba doma pri zodpovednosti vlastných e, zamestnancov, keď dochádza k nehospodárnemu vynakladaniu prostriedkov, o čom svedčí správa dvoru auditorov. Kto e, e, zoberie na to zodpovednosť? Zodpovednosť za nehospodárne vynaloženie prostriedkov, najmä v čase, keď máme milióny nezamestnaných v našom spoločenstve, najmä na juhu verejné obstarovanie, nehospodárna správa E, čerpania kvôli čerpaniu a finančné riadenie na strane komisie pri, e, e akceptuje chybovosť a m, mm, nie hospodárne vynakladanie prostriedkov. Ehm, gospa predsedujoča, hvala za e, besedo. Vážená pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Samozrejme aj ja vítam správu Európskeho dvora auditorov. Myslím, že to je veľmi dôležité, že táto inštitúcia každý rok ukazuje situáciu o využívaní európskych prostriedkov. Ja by som chcel len poukázať na správanie e, rozpočtu Európska únia by bola lepšia a o tom hovorí aj dvor auditorov. Ak by sme e, si realizovali rozpočet, ak by ciele boli jednoznačnejšie a pravidlá e, jednoduchšie. A to myslím, že to bolo dobré pre prácu a myslím, že by bolo dobré zaoberať sa tiež tými pravidlami, ktoré sú príliš zakomplikované a neumožňujú jednoduchú e, neumožňujú jednoduché využitie rozpočtových e, prostriedkov. Nové pravidlá mali presvedčiť o dobrom úmysle ich využitia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, sme, som členom výboru REGI a sme analyzovali určité e, diskrepancie a súhlasím s tým, že mnohé z nich nie sú nejakým e, zlovesným javom. To sú úprimné chyby. Treba e, nájsť taký systém, ktorý umožní jednoznačné rozhodovanie. Domnievam sa, že gro e, chýb sa robí v dobrej viere, ale stále ide o prostriedky daňových poplatníkov. A keď náš systém umožní ľuďom sa lepšie zorientovať, potom je to e, pravdepodobnosť, e, e, e, keď to nebude na mieste, potom je tu väčšia možnosť pre podvod. A je veľmi dôležité, aby sme náležitým spôsobom čerpali prostriedky a zabezpečili, že ak peniaze sa vyčlenia, aby sa náležitým spôsobom použili bez chyb. Ďakujem pekne, pani Morvaj. Jedna minúta. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, vy ste v úvode povedali, že občania očakávajú od nás, teda od Európskej komisie, že Európska komisia bude dávať pozor na peniaze občanov. Aký je váš názor na to? Ako môžu toto uveriť občania, keď Európsku komisiu vedie takú, taká osoba, pán Juncker, o ktorej sa ukázalo, že mal tajné dohody ako minister financií vo svojej e, krajine, v Luxembursku, s cudzími firmami o tom, že v Luxembursku nemuseli platiť žiadne dane. A vlastne ťahal týmto peniaze svojim spoluobčanom z vrecák. A dostal vlastne aj malých a, stred, malých a stredných podnikateľov vo svojej krajine dostal vlastne do úzkých. Tak to vlastne, to je, keď sa urobíte zahradníkom. Naozaj, a keď naozaj všetko bolo tak v poriadku, ako tvrdil pán Juncker, rečničku prerušila pani predsedajúca. Ďakujem pekne, slovo dostáva pán Kaputo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Bo vo svojej výročnej správe za rok 2013 dvor auditorov upozornil na to, že rozpočet sa príliš sústredí na výdaje roku 2007 až 2013. Kvalita, bola kvalita ideál taká, no a pravidlá Jo, dopadli na účinok, no a 47% je príliš veľa. Komisárka Georgieva to povedala správne. Nemáme a nemôžeme si dovoliť strácať čas. Nestačí aby sme zlepšovali kultúru a, a ikon, potrebujeme viacej transparentnosti, nemôžeme strácať čas a nemôžeme pracovať lepšie bez programu. Komisia musí skutočne odporúčania dvora auditorov prevziať a musí začať nová fáza politiky výdavkov. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Obermajer. Vážená pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Tak ako každý rok, tak ako aj Vianoce, prichádzajú teraz. E, bola predložená správa dvora auditorov. A ďakujem za tento dobrý materiál. Avšak e, je to hrozné. Ja tie správy a diskusie sledujem už 5 rokov, e, že sa konsekventne ignorujú návrhy dvora auditorov, ktoré sú veľmi dobré, ako napríklad praktické využitie, alebo skúmať praktické využitie vynaložených prostriedkov, len formálne kritéria. Nemôžeme sa sami klamať, pretože dosahovanie cieľov nie je prioritou. My financujeme peniaze, ktoré nezodpovedajú požiadavkám ako ochrana zvierat, ochrana životného problému, po, po, prostredia sú to problémy za e, plnením. Myslím, že Európska únia e, sa podobá e, tankeru z ropou, ktorý ktorý sa blíži na Latoveca, avšak nemôže zmeniť kurz a bohužiaľ ani kapitán ten kurz zmeniť nechce. No a teraz po tomto procese dáva slovo pani Georgieve. Ďakujeme pekne, pani predsedajúce. A úvodom by som chcel vydriť e, vďaku za vaše pripomienky. To sú jasné signály pre, od, pre spravodajcu a ďakujem viacerým, ktorí ste viedrili svoje e, želenie e, vylepšiť e, e, riadenie finančných prostriedkov, aby sme poskytli našim občanom konkrétne výsledky. Dovolím si tri veci. Poprvé, čo je to chybovosť? To sú chyby. Niektoré možno súvisia s nesprávnym vynaložením prostriedkov, niektoré s nesprávnym zaučtovaním a iba malé percento, 0,2 predstavujú e, e, odsudzené prostriedky 0,2 Aj to je príliš veľa. Ale nesmieme miliť si chyby, ktoré sú skutočné úradnícke chyby s e, nehospodárnym nakladaním s prostriedkami alebo s podvodom. Musíme mať u seba v hlave jasné, o čom je tu reč. Pretože ak presne zadefinujeme problém, dokážeme ho vyriešiť. Po druhé, e, čo v tejto súvislosti e, robíme? Pokiaľ ide o väčšiu časť chýb, ktoré sú práve tým, čo hovorím, chýbami spolu s členskými štátmi, neustále e, robíme odbornú prípravu pracovníkov, ktorí vynakladajú s európskymi prostriedkami Samozrejme, táto úloha si zaslúži podstatne väčšiu pozornosť, pretože ak máme eh, ľudí, ktorí chápu pravidla a vedia, ako ich uplatňovať, potom chybovosť klesá. A máme eh, viac dôkazov o tom, že dobré školece programy vyústujú k zníženiu, eh, do zníženia chybovosti a opačne. Takže ľudský faktor je veľmi dôležitý. Taktiež poskytujeme e, efektívne stimuly e, v novom programovacom osobi e, pozitívne stimuly, čiže 6 prostriedkov sa určuje na to, aby sme odmenili dobré výsledky a negatívne stimuly znamenajú to, že odoberieme peniaze, ak sa nenáležitým spôsobom správajú robíme už eh, veľa a chceme urobiť ešte viac, pokiaľ ide o zjednodušenie pravidel. Teraz máme eh, eh, harmonizované pravidlá oprávnenosti spolu s svojimi kolegami sme diskutovali o tom, ako pokračovať v tejto činnosti, pretože ako povedal o tom dvor auditorov, je to veľmi dôležité. A tretia poznámka je nasledovná. Či vážne berieme túto správu? Áno, a e, e, e, v osobitnej správe z roku 2013 správa dvoru hovorí o tom, že komisia uplatňuje odporúčania dvorov auditorov a namatková kontrola potvrdila, že to viedlo k zlepšeniu Eh, finančného manažmentu. Aj takisto eh, k tejto správe sa postavíme veľmi vážne, eh, najmä vzhľadom na to, že treba zmeniť kultúru, že treba menej zdôrazňovať plnenie pravidel a viac si všimať výsledky. Budem tu aj budúci rok a e, rok potom a dúfam, že budeme môcť e, e, podať vám pozitívnu správu. Dokonca slúbujem, že budeme mať výsledky, ktoré vám rada predostriem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Silva Caldeira za záverom. Pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci. Ja by som na úvod chcel poďakovať za priateľské slova, ktoré ste nám adresovali o našej práci. Mne všetkých, ktorí pracovali na tejto správe, by som chcel poďakovať. No a ešte pár bodov, o ktorých sa hovorilo v rámci debaty. No, myslím, že potrebujeme máte celkom jasný prehľad o tom, čo treba robiť. V našej správe jasne hovoríme, že potrebujeme zmeniť túto kultúru využívania fondov, pretože sú dostupné a inak riskujeme, ich stratíme, že nebudeme mať možnosť využiť ich. Potrebujeme, aby systémy fungovali efektívnejšie v našej správe sme ukázali, že členské štáty doplňajú informácie, aby zabranili tým, ktorí žiadajú o úradu zdrojov sa rozpočtu EÚ, aby to mohli žiadať. No a to je základná obava. Ak chceme, aby úrady členských štátov a Európska komisia uvádzali svoju prácu, tak potrebujú zvýšiť preventívne opatrenia. Samozrejme, chyby sa môžu objaviť, to je ľudské, ale keď sa objavia, musia byť opravené. No a v našej správe ukazujeme, aký je pravdepodobný dopad korektívnych opraveň, o opatrení tak komisie ako členských štátov. V konečnom dôsledku v niektorých oblastiach, aj tento rok dokonca, v niektorých, eh, ktoré sme sledovali, bolo možné znížiť mieru chybovosti, ten predpísaný prach, takže nemusíme meniť pravidlá. Pravidla boli zmenené už pre nový finančný rámec. Potrebujeme implementovať ich a žiadame zmenu pravidel. Takže teraz je moment, kedy treba konať a členské štáty a Európska komisia musia prijať jasné opatrenia. Zjednodušením pravidel, e, stanovením jasných cieľov, vytvorením programov pre investície, ktoré sú orientované na výsledok, zamerané na dopad na život občanov, ale správnymi stimulmi. Tí, ktorí dosahujú výsledky lepšie, by mali dostávať správne stimuly za to. Vážená pani predsednička, na záver by som rád povedal a ešte raz zopakoval, že skutočnosť, že sa chceme sústrediť na výsledky, na viditeľné výsledky pre občanov, to je kľúč k budúcnosti. No a táto budúcnosť vidí hospodárstvo, ktoré rastie, pracovné miesta, ktoré sa vytvárajú a peniaze, ktoré sa vynakladajú správne, to je pre nás, komisiu a členské štáty, tá hlavná úloha, no a orientovať sa týmto smerom, kde sa snažíme o výsledky, keď sa vynakladajú peniaze. Ďakujem veľmi pekne. A túto diskusiu ukončujeme no a teraz bude pokračovať diskusia a vyhlásenia komisie Mierový proces v Severnom Írsku. Dovidenia, pani Georgieva.